Otváram opäť e, rozpravu. Máme tu zápisnicu e, zo včerajšieho zasadnutia. Máte nejaké pripomienky zo zápisnice zo včerajšieho rokovania? Nevidím žiadne pripomienky a preto považujem zápisnicu za schválenú. Program rokovania hovorí, že teraz nasleduje hodina otázok pre predsedu komisie. Viete, aké sú pravidlá tejto rozpravy? Nemáme žiadnu špecifickú tému na prvých 30